Good morning, ladies and gentlemen. Welcome. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás v tejto nezvyčajnej miestnosti, ktoré vás eh, ledva vidím, ale aj tak. Eh, Nož dobrý deň vám všetkým želám. Budem sa snažiť všetkých eh, správne identifikovať Myslím, že môžeme otvoriť naše zasadnutie, pravidelné bežné zasadnutie nášho výboru. Máte pred sebou program, súhlasíte s ním, môžeme ho prijať, pán Van Nistelrooy. Ďakujem veľmi pekne e, za to, že sme dnes v tomto kruhu. E, mám len dve pripomienky, pre mňa program priateľný, ale mám dve otázky, a, kde pani Kretu nemohla prísť, pretože minule mala iné povinnosti, tak ste povedali, že príde na najbližšom zasadnutí. No a ale to bola žiadosť Stretnú sa s novým generálnym riaditeľom Demetrem, aby sme ho lepšie spoznali. A jedna úvaha. Dnes sa ešte uskutoční zasadnutie koordinátorov a nie pre tento program, ale možno na budúce by bolo dôležité, aby sme sa zamysleli nad uznesením výboru REGI pre plenárne zasadnutie koncom tohto roka. Členské štáty musieť splniť podmienky ex ante. No a tí, eh, ktorí predložia stratégie alebo nepredložia stratégie, a môžu prísť o finančné prostriedky v tomto aktuálnom období. Takže toto je kritické. A dovolte mi uviezť ešte pozitívnu diskusiu a príprava za hlasovanie na výbore s uznesením mala byť zrýchlená, aby to bolo rýchlejšie, ale tiež začiatkom budúceho roka, viete, my sme vedeli presne, kde sme, takže to môže byť iniciatíva. Môžeme presvedčiť ostatné skupiny, myslím, že to je nevyhnutné, pretože ak budeme príliš dlho čakať, tak eh, výbor pre rozpočet, eh, tak či taká eh, iniciatíva povie, ako sú veci a my musíme tiež meniť zelenie peniazy, aký je názor komisie na výdavky našich eh, peňazí, tých 360 miliárd, eh, ktoré musíme investovať v tých troch rokoch. Nie je tu žiadne, žiadne čerpanie, alebo možno nebude. Takže takýto prístup musíme mať eh, z výboru regie, pripravený v našom výbore. A ja o to žiadam, pretože to je niečo, čo by malo byť zaradené v budúcnosti na program, uskutočniť výmenu názorov, možnosť texta. A PP chce prijať texta. No a ďakujem pekne. Teraz sa prišli ostatní poslanci, takže som hovoril trochu hlasnejšie. Ďakujem pekne. Možno to tej kvôli miestnosti, ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne. Bolo to takmer o programe, ale chápem to tak, že e, program na dnešné zasadnutie je prijaté. Druhý bod eh, oznámenia predsedničky. Takže dnes mám nejaké oznámenia pre vás. Prvý sa týka delegácie do Grécka, ktorá sa uskutočnila 18. až 20. septembra pred troma týždňami. Delegácia výboru regina navštívila Grécko. Navštívili sme dve miesta, Solun a Atény. Uskutočnilo sa 11 zasadnutí eh, s rôznymi, na rôznych úrovniach eh, politických orgánov. Uskutočnili sa zaujímavé výmeny názorov eh, s pánom Dragasakisom, ktorý je vicepremiér, s pánom Alexom Čeridisom, ktorý je námestníkom ministra hospodárstva s rôznymi ďalšími predstaviteľmi na lokálnej a regionálnej úrovni, Vrátane e, primátora a viceprimátora Solúna a predstaviteľov e, Mestského úradu Atena. Rovnako e, sme hovorili s kolegami o podpornej službe pre štruktúrálne reformy. Stretli sme sa a hovorili sme o viacerých zaujímavých projektoch, vrátane niektorých kontroverzných projektov, ako napríklad projekt metra v Solúne, ale tiež o niektorých, niektorých veľmi uh, zaujímavých projektoch v Aténach a inde. V každom prípade sekretariát eh, pripravil už správu, každý si ju môžete prečítať. Máme tu aj papierovú verziu, takže toľko k Grécku. Bola to zaujímavá, úspešná návšteva s veľmi zaujímavými výsledkami. A bohužiaľ, obrázky tej tlačenej verzii nie sú také dobré. Je ťažké presne identifikovať, ktorý z nás tam je, ale e, my sme chceli viacej fotiek. V každom prípade návšteva bola zaujímavá. A pozitívna, pretože očakávali sme viacej problémov ale stretli sme sa s predstaviteľmi z rôznymi z rôznych úrovní správy Grécku a vyjadrili svoje presvedčenie o tom, že chcú pokračovať v práci a veľmi jasne chceli prezentovať pozitívnu, pozitívny príklad práci na štruktúrálnych fondoch. Takže toľko k návšteve. Som si istá, že kolegovia tomu povedia viac, keď budeme mať čas, alebo keď budete želať hovoriť o tejto návšteve a delegácii. Druhá vec v rámci mojich oznámení eh, sa týka eh, každoročného zasadnutia regie Koter, ktoré sa uskutoční zajtra po obede od 14.30 do 17.00 v budove výboru regiónov je to jedno z podujatí v rámci programu Týždňa regiónov, ktorý teraz v Bruseli prebieha. No a včera sa uskutočnil otvárací ceremoniál v parlamente. Ja som sa zúčastnil, pán Van Nistelrooy sa zúčastnil a myslím, že zajtrajšie zasadnutie bude plné emócií, budú predložené niektoré návrhy, prednesené očakávania výbor regionov. By si rád vypočul, aký je plán Európskeho parlamentu o budúcnosti politiky súdržnosti po roku 2020. Tretie oznámenie sa týka dujete, ktorá organizuje výbor regiónov 28 ktorý zorganizoval 28. septembra, uskutočnila sa recepcia eh, na zastúpení Bavorska pod názvom Silná obnovená regionálna politika pre všetky regióny po roku 2020. Predtým ehm, sa uskutočnila konferencia na tému príspevok eh, regiónov Európy k riadeniu našej budúcnosti. Ako som už povedala, zorganizoval to výbor regionov. Spoločná deklarácia, spoločnú deklaráciu podpísal 332 politických predstaviteľov z regiónov, z 22 členských štátov a 5 medziregionálnych organizácií, ktoré žiadali kontinualitu koheznej politiky EÚ pre všetky regióny po roku 2020. Kniha s podpismi eh, to obdržal pán Marko a Kretu, pán Peter Javorčík, zástupca slovenského predsedníctva a rovnako aj ja, ako predsednička výboru pre regionálne otázky. otázky. Čiže tuto sú všetky tie podpisy, je to celá kniha, 332 podpisov z regiónov a dám to sekretariátu, každý z vás môže skontrolovať, eh, ktoré z regiónov v vašich krajinách podporili túto deklaráciu. Deklarácia je veľmi silná, veľmi sústredená, koncentrovaná a, a týka sa budúcnosti koheznej politiky. Takže toto je pre sekretariát. A ešte jedno oznámenie. Minulý týždeň v Štrasburku sa uskutočnilo zasadnutie kolegia komisárov a konferencie predsedov výborov o pracovnom programe komisie na rok 2017. Meeting sa zorganizoval v klastroch, tak ako minulý rok. To je lepší spôsob spolupráce s komisiou. Ja som sa zúčastnila dvoch klastrov. Jeden o MFF, jeden sa týkal zamestnanosti, rastu a investícií prvému klastru pod, spolupredsedal eh, predseda výboru pre eh, rozpočet v Európskom parlamente a komisár Oettinger, eh, pretože podpredsednička Georgieva mala v tom období voľno. Druhý, druhému spolupredsedal podpredseda komisie Katajnen a podpredseda výboru pre zamestnanosť v Európskom parlamente. Ja som bola hovorkyňou pre druhý klaster. A môžem povedať, že tentokrát sa hovorilo o koheznej politike, štruktúrálnych fondoch a investičnej politike v tomto kontexte. A dôraznila sa úloha štruktúrálnych fondov na tvorbu pracovných miest a rast v Európe a ako súčasť politiky investícií v Európe. Takže toľko k mojim oznámeniam z minulého týždňa. Ak nie sú žiadne ďalšie pripomienky a odporúčania, tak môžeme prejsť priamo k hlasovaniu. Súhlasíte? No dobre, takže dnes budeme hlasovať o jednej správe a jednom stanovisku. Zmena nariadenia Európskeho parlamentu rady 1303 z roku 2013, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného hospodárenia v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou to dlhý názov. Tento legislatívny návrh sa týka článku 24 a článku 120 odsek 3 spoločných ustanovení nariadenia. Takže uh, umožňujú hierarchické finančné uh, zby pre krajiny v problémoch. Komisia stanovila uh, možnosť vyššieho spolufinancovania. Zmena článku 24 sa týka hlavne Grécka a zmena článku 120 odsek 3 sa týka Cypru. Požiadali ste ma, aby som bola spravodajkyňou e, v mene výboru. Na poslednom zasadnutí sme rozhodli o princípe schváliť návrh komisie bez pozmeňujúcich návrhov. Rada by som vás informovala, že rada na zasadnutí Koreperu 21. septembra súhlasila prijatie návrhu komisie bez pozmeňujúcich návrhov oba konzultatívne výbory ISC a výbor regionov sú tiež za návrh komisie. No a jedný z výborov, ktorý predkladá stanovisko v parlamente, nepredložil žiadny pozmeňujúci návrh vy, predseda výboru pre rozpočet, podporil naše náš prístup a zvyšných ďalších 10 výborov, alebo viac ako 10 výborov sa rozhodlo, že nebudú predkladať stanoviska. Takže nás čaká len jedno hlasovanie e, v tomto prípade. Takže prosím, hlasovanie je otvorené. Môžete hlasovať. Hlasovanie je ukončené. Takže máme výsledok. Mohli ste hlasovať. Má to nejaký problém. It is not working. I'm sorry. I'm sorry. So we, we close the vote. Hlasovanie je ukončené. ak sa objavili nejaké technické problémy, prosím, Dá sa, že už to funguje. You do have a problem? You can vote? Any other? Má niekde ešte nejaké problémy? Rada by som požiadala technické služby, aby prípadné problémy odstránili. Stále to nefunguje. Okay, I see, I see. Does it work now? Can we, can we ask the Môžem požiadať techniku, aby to odstránili. Zdá sa, že na tom pracujú. Anyway, I, I close... V každom prípade hlasovanie je ukončené a hlasovanie si zopakujeme. Dobre, takže prosím, môžeme hlasovať. Tak hlasovanie je otvorené. Hlasujte, prosím. Everything is okay? Všetko v poriadku, hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Ďakujem pekne. A rozhodnutie bolo schválené. Ďakujem pekne. 34 bolo odovzdaných hlasov, 31 hlasov bolo za rozhodnutie. Ďakujem pekne. A teraz nás čaká druhé hlasovanie. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície. Stanovisko a regi. Spravodajkyňou je pani Breso. Chcete niečo povedať? Nie? Dobre. Ďakujem pekne. Predložený 96 pozmeňujúcich návrhov. Viacero kompromisov, takže môžeme hlasovať a začneme kompromisom 1, kto je za, proti a zdržali sa a no, bolo to schválené. Teraz pozmeňujúci návrh. 14, kto je za, proti, zdržali sa. To si skontrolujeme. To je veľmi ťažké v tejto miestnosti presne vzhľadnúť situáciu, takže pozmite návrh 14, hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. A bolo to schválené. Ja som si to potrebovala overiť. Som vedela, aká situácia v miestnosti. Pán fan Mistároj, rada by som vás požiadala, aby ste eh, spočítali zástupcov EPP pretože o jedného naviac za EPP hlasuje. Okay, so one of the members will... Dobre, jeden z členov teraz nebude hlasovať a zvyšok, ale áno. Okay, amendment... Pozmeňujúci návrh 15, druhá časť pozmeňujúceho návrhu, druhá časť pozmeňujúceho návrhu, kto je za? proti, zdržali sa. Bolo to prijaté. You want to check? Chcete si to preveriť? Nech sa páči, preveríme si teraz druhú časť pozmeňovacia návrhu 15. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. je to prijaté. Pozmeňovací návrh 16, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňovací 17, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Kompromisný 2, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? zamietnutí, Pozmeňovací 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí. Kompromisný 3. Za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Pozmeňovací 33. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? prijatí. Pozmeňovací 34 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 36 za, proti, zdržali sa. Preveríme si pozmeňovací 36, eh, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A je to zamietnuté, zdá sa mi. Takže teraz prejdeme ku kompromisu 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 46. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Preveríme to. Pozmeňovací 46 elektronicky. Otváram. Hlasovanie ukončené. Je to zamietnuté. Prejdeme ku kompromisu 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací 51, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 59, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 60, za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 61 za, proti, zžali sa, prijat, za, zamietnutý. 62 za, proti, zžali sa, prijatý. Dá sa mi. Chcete si to preveriť? Pozmeňovací 62 elektronicky. Hlasovanie otvorené. The, the vote is it's closed. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Pozmeňová, e, kompromisný 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Po, kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 80 za, proti, Zdržali sa, myslím, zamietnuté. Pozmeňovací 81 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací 82 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací 84 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 85 za, proti, zdržali sa, za, zamietnutý. Pozmeňovací 86 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací 87 za, proti, zdržali sa, preveríme. Pozmeňovací 87 elektronicky, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. A je to zamietnuté. Takže teraz budeme hlasovať od 88 po 91. Tie identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Myslím si, chcete si to preveriť? Je to prijaté poriadku. Pozmeňovací 92, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prepačte. Prepačte, to odpada. Áno, uspravne sa. Takže prejdeme kompromisný 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 96. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A teraz prejdeme ku záverečnému hlasovaniu. Elektronické hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Stanovisko je schválené. Máme 32 hlasujúcich, 28 e, schválilo stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. A týmto sme ukončili hlasovanie. A teraz prejdeme ku ďalšiemu bodu v našom programe. A to je správa pána Nilsna. Integrovaná politika EÚ pre arktickú oblasť. Európska komisia spolu s vysokým predstaviteľom únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku zvernila spoločné oznámenie s názvom Integrovaná politika EÚ pre Arktiku v apríli tohto roka. AFED a Výrob NV sa rozhodli pripraviť iniciatívnu správu k tejto téme využitím pra, e, pravidla 55. Pane predsednička, žiada o kľud v sále. Čaká nás veľmi dôležitý rozhovor. Prosím, aby tí, ktorí sa rozprávajú, odišli teraz z miestnosti. Ďakujem. Dnes náš spravodajca pán Nilsson predstaví návrh stanoviska, ktoré zdôrazňuje kľúčové aspekty regionálneho rozvoja v kontexte arktickej oblasti. A návrh, ten termín na e, predlaženie pozmeňovacích návrhov je 17. oktobra o 12. napoludne a hlasovať budeme na 2. Eh, novembrovom zasadnutí. Pán Nilsson, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Najprv eh, by som chcel povedať následovné. Je veľmi dobre, že regionálny výbor eh, sa môže vyjadriť k otázkam, ktoré súvisia s arktickou oblasťou Obvykle e, by sa to týkalo e, výboru pre zahraničné veci alebo výbor pre životné prostredie, ktorý sa zaoberá takýmito otázkami. Nebolo to teda vždy tak, že by sa k týmto témam mohol vyjadriť výbor e, regi. Ja myslím, že to je polutovania hodné, lebo celkom iste tu je regionálna rozvoja perspektíva, ktorá by inak bola stratená. A je škoda, že sa e, v tomto nemohol e, náš výbor vyjadrovať. E, nejde tu len o zahranično-politické aspekty alebo ekologické aspekty. V tomto regióne totiž nemáme len ľadové medvede a tulene, ale sú tam aj ľudia. A to sa rovnako týka aj Grónska na severe Európy. Aj tam žijú ľudia, ktorí e, žijú rovnako ako my v spoločnosti. Títo ľudia e, sa snažia rozvíjať svoju spoločnosť, e, chcú vytvárať pracovné miesta a preto je aj naša perspektíva veľmi dôležitá. A to som urobil stredobodom môjho stanoviska. Ide o tom, aby európska teritoriálna spolupráca cez, e, presahovala e, hranice EÚ a to je veľmi dôležité pre oblasť, arktickú oblasť. A preto je potrebné zachovať aj financovanie v tejto oblasti. Už dlho sme sa tým zaoberali a hovorili sme, že e, Európska únia by mala byť zahrnutá do Arktickej rady a mala by získať štatút pozorovateľa No a potom zvorazňujem to, že európske štrukturálne fondy a investičné fondy by mali, alebo sú dôležité pre rozvoj tejto oblasti a mali by podporovať tvorbu pracovných miest. Ale samozrejme to má aj nevýhody, ktoré je potrebné spomenúť som toho názoru, že by sme si mali vypočuť hlasy z regiónu, vypočuť tamošiu spoločnosť, lebo tam nejde teda oni sa nezameriavajú na vlastnú spoločnosť, sa vyznajú aj v bezpečnostných otázkach e, Európy. E, nežije tam príliš veľa ľudí, ale je dôležité, aby sme si ich vypočuli. Mali by sme preto zriadiť permanentné fórum. To by teda znamenalo, že by sme e, mali e, vnímavejšie počúvať miestne regióny. E, No a potom ešte zdôrazňujem, že je potrebné rozvinúť výskum. Nejde len o e, životné prostredie, ide o ekoturizmus, ide o technológie priazne voči životnému prostrediu, ide o expertízu pre viaceré podniky. Mnohé stredné a malé podniky sídlia v tejto oblasti a e, predstavujú veľmi inovatívne modely podnikania a technológie. A to si musíme uvedomiť e, zo strany nášho výboru. Už dlho je na stole návrh, eh, aby sa vytvorilo informačné centrum EU Arktída eh, v meste Rovaniemi vo Fínsku, kde by malo byť sídlo. A aj túto myšlienku som teda oživil eh, v stanovisku a mal by sa Európsky parlament za to zasadiť. Takže to je v krátke regionálna politická perspektíva a myslím, že toto by sme mali E, vniesť do stanovisk tých ostatných e, výborov. No a ak sa chcete k tomu vyjadriť, tak si rád vypočujem vaše stanoviska. Thank you. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Nielsen. Najprv udelím slovo tieňovým spravodajcom. Nech sa páči. Pán Keller, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám akúsi sprostredkovateľskú úlohu, som plným členom zahraničného výboru a som tiež e, e, náhradníkom v tomto výbore. E, a s radosťou podporujem kolegu Nilsona v jeho prístupe. Myslím, že s jedným, ústre, jedným z ústredných bodov je, je to, ako pre arktickú oblasť je dôležitá európska teritoriálna spolupráca a mali by sme nej pokračovať. Aj vtedy, keď e, završíme terajší viadočný finančný rámec koncom tejto dekady. Európsky parlament by mohol, pardon, EPP by mohla podporiť to, že Európska únia by mohla mať e, štatút e, plného pozorovateľa v Arktickej rade. A čo potrebujeme? A to sa hovorí v návrhu stanoviska. To je zdôraznenie spolupráce medzi miestnymi hráčmi, aktérmi, teda miestnymi samozprávami a medzi navzájom. Pretože je veľmi dôležité aby sme mali lepšiu spätnú väzbu od miestnych ľudí, ktorí tam pracujú. No a tiež sa mi páči myšlienka inovácií. Inovácie pre Arktickú oblasť sú veľmi dôležité a mohli by kompenzovať nedostatok ľudských zdrojov. No a preto by sme sa mali sústrediť na podporu inovatívnych podnikateľských modelov a technológií. A teraz ako člen výboru pre zahraničné veci chcem povedať, že arktická oblasť sa nemôže vnímať len ako oblasť našich priateľov. Je to geopolitické územie, v, ktorej, v ktorom zohrávajú úlohu geopolitické záujmy. E, energia, doprava a tak ďalej často sa stávajú proti sebe. E, tento región je e, na hraniciach, teda nie je to len otázka regionálnej politiky, musí mať aj zahranično-politický rozmer. A teda predložím niekoľko návrhov v tomto smere. Ako viete, Rusko je kľúčovým hráčom v arktickej oblasti a porušuje medzinárodné pravidlá a to musíme realisticky zhodnotiť. A rozsah e, e, tohto správania bude mať implikácie e, pre zahraničnú politiku EÚ. No a páči sa mi návrh vytvoriť informačné centrum pre arktickú oblasť vo Fínsku. Pochádzam z Fínska a Fínsko nie je až tak blízko ku arktickej oblasti. To je naše šťastie, ale môžeme ako Estonsko naplno podporiť vytvorenie takéhoto centra v našej susednej krajine Fínsku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší tieňový správajca, pán Ruer. Ďakujem, pani predsednička. Pozdravujem kolegov v tejto neobvyklej miestnosti. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prácu na tomto stanovisku a skupina EKR s členmi Fínska a Dánska e, berie na vedomie toto stanovisko na vytvorenie informačného centra a podporu e, spolupráce a networking na podporu kapacity vrátanie finančných zdrojov a rozvoja medzinárodných projektov a podporujeme e, kroky a chceme, aby komisia e, sa e, zahrnula tieto kroky do rozpočtu, aby sme mali vlastne v roku 2017 prvú fázu Eh, už viacero medzinárodných organizácií sa zaoberá arktickou oblasťou a je eh, a najdôležitejší je, eh, je a, najdôležitejšia je Arktická rada a Fínsko a Dánsko by to malo byť ako plní členovia, alebo sú tam ako plní členovia. Samozrejme musíme rešpektovať suverené, zvrchované E, práva e, týchto členov ako e, primárnych aktérov v tejto oblasti. A skupina EKR podporuje financovanie tejto oblasti a zdôrazňuje doplňujúcu úlohu EÚ a nie nahrádzanie riadných členov, ktorými sú Dánsko a Fínsko v tejto oblasti. Arktická oblasť má kľúčovú oblasť, e, má veľký význam pre vedeckú oblasť, e, pokiaľ ide o výskum e, v oblasti klímy a myslím si, že to bude kľúčová priorita. Ale myslím si, že existujúce štruktúry by mali pretrvávať a mali by sme ich využívať plnej miere. V minulosti sme veľa e, e dosiahli, mali sme tam 200 miliónov e, preinvestovaných zdrojov pre výskum a technologický rozvoj a e, e, v horizonte 2020 bolo tiež veľa mimo EÚ hráčov. Je dôležité, aby sme sa poučili z minulého obdobia. Skupina EKR vyzýva komisiu, aby vytvorenie informačného centra bolo vytvorené e, na čas a v rámci existujúceho rozpočtu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší tieňový spravodajca, pán Tako. Ďakujem. Ak tomu správne rozumiem, môžem hovoriť v mojej materčine, v Takže pokračujem ďalej po fínsky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Milé eh, kolegyne, kolegovia, v mene sekcie LD by som chcel poďakovať kolegovi Jasovi eh, eh, Nilsenovi za dobrý text. Ide o to, aby sme vytvorili vyváženú správu pre realizáciu e, politiky Európskej únie v tejto oblasti. Dúfame, že miestne e, podniky, e, obzvlášť malé a stredné, touto integrovanou politikou získajú. Naše e, podporné fondy e, podporujú obzvlášť arktický priestor. E, môžeme sa venovať problematickým bodom a podporovať tvorbu pracovných miest. Úspech tejto oblasti je veľmi dôležitý. Výmena informácií by bola lepšia, keby sme sa neobmedzovali iba na európsku časť Arktidy. To je veľmi dôležité. Nemôžeme uh, sa na túto oblasť pozrieť iba z nášho pohľadu a vnímať iba ehm, naše problémy. Vytvorenie takejto skupiny by teda bolo dobrou možnosťou, keby sme si vytvorili ehm, vplyv aj na snahu zlepšovať ehm, ekosystém Arktídy. Ten je jedinečný, ponúka možnosti aj výzvy a Eh, keď eh, všetko eh, dobre preplánujeme, môžeme možno byť pre nás prínosom, ak by stála kancelária bola e, v Európe, bolo by to pre nás veľmi dobré. Mohli by sme stále zmierať na aktuálne informácie ohľadom Arktídy. Aktuálna situácia je e, zložitá, ale severnú dimenziu určite treba mať na pamäti. Severná dimenzia je diskusné fórum Európskej únie s partnerskými krajinami Norsko, Island a Rusko a v tomto zmysle je e, potrebné sa venovať témam, ktoré sú dôležité pre Arktídu, ako energetická efektivita, environmentálne projekty. Aj e, spolupráca v oblasti dopravy je e, veľmi dôležitá Aktuálne fungovanie severnej dimenzie je silne obmedzené sankciami voči Rusku. Napriek tomu v určitom rozmere je možné pokračovať v tejto spolupráci. Vážená pani predsednička, chcel by som ešte povedať, že Jens Nilsson e, odviedol vynikajúcu prácu. Bude to dobrá správa. A ja dúfam, že na základe tejto správy v najkrajšom e, e, meste Európy čo skoro e, bude sídlo tohto stáleho úradu. Ďakujem veľmi pekne, pán... Pán Špulet. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som poďakovať autorovi správy za vynikajúcu eh, prácu. My, zelení, podporujeme väčšinu eh, častí tohto textu. Zároveň však hovoríme o obrovskom potenciáli arktickej oblasti v oblasti zamestnanosti. Pritom však nesmieme zabúdať na trvalú udržateľnosť, trvalo udržateľný rozvoj a zamestnanosť musia byť eh, základom pre rast v arktickej oblasti. Tento princíp sa musí rozvíjať e, ďalej, pokiaľ ide o e, výskum a inovácia. Európske fondy sa musia e, sústrediť na tieto ciele a zohľadňovať pritom trvalodržateľnosť. Ambiciózne ciele trvalodržateľného rastu, rastu nie sú možné, ak sa nebudeme venovať kvalite manažmentu a správy, musíme zainteresovať aj e, miestne komunity do procesu rozhodovania aj do implementácie, takže kooperácia s e, miestnymi e, správami je veľmi dôležitá. Tie najlepšie chápu lokálne potreby, najlepšie chápu výzvy a potenciál Takže ak túto úroveň nezainvolvujeme, nepodarí sa nám vytvoriť efektívnu európsku politiku pre Arktídu. Navrhujem, aby sme viac pozornosti venovali kooperácii medzi regiónmi v arktickej oblasti. Mali by sme začať cezhraničnou spoluprácou v prvom rade. Viac sa treba venovať ochrane Eh, citlivých eh, ekosystémov a dôsledkom klimatických zmien. Európska aplika pre Arktídu musí prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju na, v európskej časti Arktídy, ale aj eh, v iných častiach Arktídy. Naše úsilie musí prispievať k celkovým cieľom klimatickej politiky EÚ Európske fondy môžu byť efektívnym spôsobom, ako prispieť k úsiliu členských štátov a partnerov, zlepšiť eh, eh, situáciu v tejto oblasti a dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili. Ďakujem a ospravedlňujem tieňového spravodajcu za to, že dnes eh, nemohol sa zúčastniť zasadnutia osobne. Ďakujem pani, e, veľmi pekne. A teraz pani e, Damato ako tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne pani predsednička aj ja. Ďakujem kolegovi za jeho stanovisko. E, chcela som zdôrazniť, že obzvlášť v jednom odseku kolega zdôrazňuje, že Arktik by sme mali vnímať ako priestor pre výskum Eh, ekoturizmus, eh, trvalo utržateľný priemysel a eh, treba zabezpečiť, aby tam prosperovali vďaka inovatívnym modelom a technológiám malé a stredné podniky. Na jednej strane súhlasím, na druhej strane chcem doplniť, že ale nemôžeme zabudnúť na vysokú ekologickú hodnotu tohto regiónu a silný dôsledok klimatických zmien, ktorý spôsobuje silné e, e, topenie. Takže k našim prioritám by e, malo, malo, mala patriť mal, mal platiť pre, prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu a energetickému modelu a modelu rozvoja, ktorý bol naozaj udržateľný to sa týka e, veľkej e, časti e, priemyslu európskeho a amerického, ktorý momentálne ohrozuje obrovské bohatstvo ekosystému Arktídy. Takže podporujeme myšlienku fóra, ale žiadame aj, aby sa pozorne zhodnotila požiadavka dôležitej mimovládnej organizácie Greenpeace, ktorá e, žiada vytvorenie veľkej e, chránenej e, zóny v Arktíde a úplný zákaz akejkoľvek ťažby v regióne. Ďakujem veľmi pekne. Nevidím už žiadne požiadavky vyjadriť sa zo strany poslancov. Pán Nilsson, chceli by ste preto zareagovať? Prepačte ešte E, by možno bolo vhodné, keby e, ste si vypočuli zástupcov komisie však a potom e, by ste zareagovali na všetko. Bola to moja chyba, prepačte. Takže pán Čelič a pani Kyrilo, zástupcovia Európskej komisie, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Pekne ja som z SVČ. Ďakujem za túto diskusiu, ktorá je veľmi užitočná pretože my e, spolupracujeme so službami komisie na e, e, návrhu tohto spoločného vyhlásenia. myšlienkou bolo zdôrazniť konštruktívnu spoluprácu v arktickom regióne. Poznáme geopolitický kontext, avšak vidíme, že spolupráca na úrovni regiónov medzi jednotlivými krajinami vrátane Ruska funguje dobre a tomu e, tak je aj e, v Arktickom výbore. Bol som prednedávno v Portlande na ad hoc e, e, teda stretnutí e, úradníkov na vysokej úrovni, ktorý má na starosti Arktídu E, Dánsko, e, Island, Norsko, e, Rusko a ostatné krajiny tu kooperujú naozaj vynikajúco a napätie na tomto fóre je veľmi nízke. Takisto máme aj iné možnosti kooperácie, severnú dimenziu, tá už bola spomenutá, takisto aj e, Barents, e, e, Barentsov arktický región, Barentsov arktická rada, tam je členom tiež EÚ, rovnako ako Rúsko, Norsko a Island, tam tiež úzko spolupracujeme, je tam veľa programov cezhraničnej spolupráce, e, vrátanie Ruska a tie e, prebiehajú efektívne, takže konceptom je e, ponechať tento región, teda zachovať tento región ako región s nízkym napätím, pretože krajiny tam majú spoločný, spoločné záujmy a už dobre spolupracujú a v Európskej globálnej stratégii o bezpečnosti je to tiež dobré e, naformulované. Viackrát tam v tomto zmysle spomíname región Arktídy. A chcel by som sa ešte vrátiť k e, významu európskej časti Arktídy. Samozrejme, naše oznámenie sa snaží e, popísať veľa oblastí, kde je dôležitá multilaterálna regionálna spolupráca. Parížská dohoda samozrejme má implikácia, má prioritu ale tiež navrhujeme vytvorenie e, fóra zainteresovaných strán práve preto, aby sme koordinovali e, činnosti a podporovali investície e, v regióne. A toto fórum dobre funguje. Chystá sa veľké podujatie, pravdepodobne v júni vo Fínsku. To bude predstavovať mílnik pre e, toto fórum e, zainteresovaných e, strán a na rovnakej úrovni v tomto oznámení je ochrana krímy, boj proti dôsledkom klimatických zmien, redukcia klimatických zmien spoločne s trvalodržateľným rozvojom a súčasťou toho je aj podpora indigenného obyvateľstva a e, spolu s medzinárodnou spoluprácou sú toto pre nás dôležité priority. E, tu už som trošku spomenul. A celkovo e, táto spoločná práca, ktorú by sme chceli v Arktide robiť, k tomu patrí aj výskum a inovácie, to je extrémne významné, ako viete bolo e, vo Washingtone e, ministerské stretnutie e, pre Arktídu v septembri. Organizoval to Bielý dom. Výstupom bolo spoločné vyhlásenie, ktoré bolo následne podpísané, v ktorom Európska, ktorému, k tomu vlastne to, tiež to podpísala Európska únia a aj prispela k tomuto, k tvorbe tohto vyhlásenia. s som Horizont 2020 E, e, s ktorým vlastne EÚ je jedným z najväčších prispievateľov do výskumu e, v oblasti Arktídy. 40 milión eur má teraz ísť na podporu arktického výskumu a to všetky arktické krajiny a všetci účastníci tohto ministerského stretnutia vo Washingtone vítali. A tu by som sa asi zastavila, dostal slovo kolegyni. Ďakujem, ja som Joana Kiruo a pracujem v TG e, eh, e, eh, Regio. Mám tri veci, ktoré by som e, chcela povedať. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za uznanie významu skupiny jednotky Interregio. Som veľmi rada, že vnímate význam tejto spolupráce. Rátame s vašou podporou v nastávajúcich rokovaniach. Máme programov, ktoré sú relevantné e, pre túto oblasť. E, program pre e, Fínsko, dva pre Švédsko a dva Interreg, dva sú cezhraničné a dva nad, medzinárodné. Veľmi dobre fungujú, sú efektívne. A tiež, keď si prečítate oznámenie, alebo ste si ho prečítali, vidíte, že je tam jeden Interreg program, ktorý sa tu obzvlášť často spomína, má veľkú úlohu E, v oznamení sa hovorí, že e, e, se Interreg, program pre severné periférie Arktídu, si dáva za cieľ združovať zainteresované strany z európskej časti Arktídy. Ja som zodpovedná za tento program a preto vám veľmi rada môžem povedať, že začal fungovať. Veľmi dobre sa to rozbehlo, je tam pracovná skupina, netýka sa to len našich programov, ale aj externých programov, um, napríklad aj ruských. Tie sú tiež zastúpené v tejto skupine. Takže tí, ktorých eh, zaujímajú programy eh, pre eh, Severskú oblasť, pre aktivu, sú veľmi dobre napísané, sú veľmi zaujímavé E, takže tento pilotný e, e, projekt popisuje, kto je zodpovedný, ako najlepšie združiť všetky možné zdroje pre túto oblasť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už máte slovo vy, pán Nilsson. Ďakujem. Ďakujem za všetku podporu, ktorú ste mi vyjadrili. Vypočuli sme si, že sú miesta, ktoré je možné v správe vylepšiť. Napríklad tému udržateľnosti je možné silnejšie zdôrazniť Okrem toho som rád, že mnohí sa zasadzujú za posilnenie regionálnej spolupráce v oblasti Arktídy. Ja e, som sám e, bol e, priamo v teréne, keď sa vytvárala sieť pre obývané oblasti na severe. A teraz je možnosť aj túto sieť ďalej vybudovávať a využívať. Nejde pritom len o správnu spoluprácu medzi jednotlivými krajinami, ale samozrejme aj o to, aby sme priamo zainteresovali e, miestne obyvateľstvo. Na druhej strane neviem, či je naozaj dobrou e, myšlienkou spomínať tu e, zahranično-politické otázky. V tomto stanovisku dva výbory sú tu zodpovedné. Výbor AFED a výbor, výbor ENVY. A my ak chceme byť naozaj e, v našom stanovisku dôveryhodní, nemali by sme preberať kompetencie ostatných v našom príspevku. Mali by sme sa sústrediť na naše e, regionálne právomoci. Mali by sme sa sústrediť e, teda na túto oblasť a obmedziť sa na ňu. Takže tu by som mal pochybnosti, či sa vydať tým smerom ale inak sa teším ešte na vaše ďalšie konkrétne návrhy, ako e, túto správu zlepšiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto e, ukončím, ukončujeme diskusiu na túto tému. Chcem len pripomenúť, že je teraz čas na prostieranie pozmeňujúcich návrhov do 5.30 e, pondelok 17. oktobra, pokiaľ ide o návrh tejto správy respektíve stanoviska. Ďalším bodom na našom programe je prezentácia zástupcu generálneho riaditeľa pre politiku, riadne plnenie a súlad z generálneho riaditeľstva Regio, pána Martina, ktorý e, príde o štvrte na 11. Takže máme teraz e, 10 minút na prestávku na kávu. Ďakujem. Thank you.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

Pero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 to je život potpuno, što ne mogu dati. Ali to je strašno. Čovjek se odrije svega, a ništa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 Voi acite, io ho informato il sono nato da confessione di lei a questo lo disteremo, questo stressa, jedino, jedino što mi napravno dolazi gore do ove i tako, to mi jedino napravno. Ostalo, sve stresa ja se bavim svojim paprikama, pomidorima, ovaj, šalijama, ja se uvrstio, čitam, nakon je se stavio,

Leo che a Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Dobre kolegyne, kolegovia, tak prosím, usadte sa prosím a budeme pokračovať. I'd like to welcome... Rado by som privítala pána Nikolasa Martina, e, zástupcu generálneho riaditeľa pre, pre plnenie politiky a to na generálnom riaditeľstve pre regionálnu a mestskú politiku. 14. septembra komisia prijala ten tzv. návrh omnibusa ako súčasť balíčka, ktoré sa týka eh, revízie preverenia v polovici platnosti viacročného finančného rámca. Eh, C, návrh C podporuje zjednodušenie, odbúranie administratívnych eh, prekážok pre projekty podporované z EU a tak ďalej. Avšak návrh tiež obsahuje viaceré špecifické sektorálne ustanovenia, hlavne v článku od článku 262 ďalej, ktoré prekračujú rámec zjednodušenia a zavádzajú zmeny podstaty mnohých základných aktov. Vyvolalo to veľký záujem v parlamente, alebo tento návrh vyvolal veľký záujem, no a teraz uprostred rozhodnutia o odpovednosti rôznych výborov v tejto tématike a na konferencii predsedov výborov v Štrasburgu minulý týždeň sa uskutočila prvá výzmena názorov, no a konferencia sa k tomu vráti 25. oktobra. Takže isto bude veľmi zaujímavé vypočuť si návrh, ktorý nám predstaví expert z komisie, to aby sme si mohli vytvoriť názor na tento návrh. Ďakujem pekne. Pán Martin, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. A ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie vystúpiť dnes na výbore prezentáciu, predložiť prezentáciu programu. Isté je to správny moment na to, aby som vám poskytol e, celkové vysvetlenie toho, čo navrhujeme a z akých dôvodov. No a samozrejme pre mňa je veľká česť, veľmi sa teším vždy, keď prídem do tohto výboru ja sa budem zameriavať na zmeny vo vzťahu ku koheznej politike, e, čo je navrhované a čo má dopad na regulačný rámec pre koheznú politiku, ale viem to do kontextu, je to súčasť balíčka komisie, ktorý súvisí e, s revíziou v polovici platnosti, v polovici e, platnosti, revíziou VFR a týto znamení komisii o čeleniu novým výzvam a zameranie na flexibility, flexibilitu z hľadiska rozpočtu EÚ. Kľúčové body sú tu, čo môžeme urobiť na to, aby sme zrýchlili implementáciu Európskeho štruktúrálneho investičného fondu a fondov a čo spraviť, aby sme veci zjednodušili a sústredili na výkon a plnenie. Ako si ste uvedomujete, je to veľký balík, my sme to nazvali omnibusom a viacero prvkov, zmena finančného nariadenia a potom špecifické sektorálne pravidlá. Zámerne sme to predložili ako jeden balík kvôli prepojeniam medzi zmenami finančného nariadenia a sektorálnymi špecifickými pravidlami, ale tiež kvôli spoločným téme zjednodušeniu a orientácii na výkon, plnenie. Ja sa budem sústrediť na tie prvky, ktoré súvisia konkrétne s koheznou politikou a s európskymi štruktúrálnymi a investičnými fondami. A ja predstavím štyri e, základné témy zníženie administratívnej záťaže pre beneficientov, synergie európskych nástrojov, streamlining finančných nástrojov a zvýšenie flexibility a pre investície v členských štátoch. Vidíte, že sú tu niektoré konkrétne nové dôležité prvky zohľadňujúce skutočnosť, že momentálne existuje Európsky fond pre strategické investície EFSI, ktorý neexistoval, keď bola prijatá táto legislatíva, ale tiež niektoré doladenie, pretože to vyplýva z legislatívneho procesu, ktorý nasledoval, že sú ustanovenia, ktoré by sa dali zjednodušiť a objasniť. Samozrejme, zohľadnili sme tiež prácu skupiny na vysokej úrovni, ktorá monitoruje zjednodušenie, ktorá predkladá odporúčania, ktoré sú zohľadené v návrhu. Je to špecifické ustanovenie o Fonde Solidarity, o ktorom budem tiež hovoriť. Takže začnem tým, Samozrejme, my všetci, e, všetkým nám záleží na znížení administratívnej záťaže pre príjemcov, aby sa zjednodušili, zjednodušil prístup k finančným prostriedkom na jeden blok semien a súvisí so zjednodušenou e, našou nákladov, čiže ako zjednodušiť prístup k investíciám bez toho, aby museli si príjemcovia ukladajú každú jednu faktúru e, za každé jedno euro. My e, mainstreamujeme niektoré z prvkov a udržujeme e, špecifické prvky, ktoré boli špecifické na niektoré finančné prostriedky. Napríklad zrušili sme limity na paušálne čiastky, čiže to bola jedna z možností. Tu sme zrušili tie obmedzenia teda. A rovnako, a to je jeden z prvkov, ktorý vyvolal diskusie, zaviedli sme uh, povinnú možnosť zjednodušenej a nákladovej možnosti, čiže skutočne tlačíme členské štáty a riadiace orgány, aby to využívali. Čiže musia využívať túto nástroj pre operácie pod 100 tisíc eur. Mainstreamovali sme jednu z možností pre TC, to bola kalkulácia personálnych nákladov ako percento z iných nákladov a naopak stimulovali sme niečo, čo sa aplikovalo len na Európsky sociálny fond. Umožnili sme e, ďalším príjemným nákladom a boli počítané ako percento personálnych nákladov. A ďalšie, niektoré inovatívne spôsoby inov, zjednodušených nákladov a sústrediť sa na a plodie zdroje. A to je e, využitie metódy návrhu rozpočtu, čo je e, duálne pripravený rozpočet pre operácie, a umožnenie, aby sa to dalo využívať na všetky fondy a tiež e, prijete niečo, čo je uvedené už vo finančnom nariadení a to ustanovenie bolo uvedené do nariadenia o spoločných ustanovenia a to je možnosť plánovať financovanie E, spojené so špecifickými podmienkami a to umožňuje prepájať platby e, s realizáciou e, výsledkov a dosahovaním cieľom. A komisia dostáva možnosť zjednodušených nákladov pre dané sektory alebo operácie, že povieme, že toto je metodológia, stanovili sme to v delegovaných aktoch, môžete ju použiť a je jasné, že to bude akceptované. Možno si e, spomínate, že e, jedna z inovácií e, boli spoločné akčné plány na to je možnosť, ako zobrať súčasť časť programu a zrealizovať ju na základe systému založeného na výsledkoch. Bol to vynikajúci nápad, ale, nápad, ale nikto ho nepoužíval. Takže sme mysleli, že bude o to záujem, bohužiaľ nebolo to záujem, no a preto treba prijať nejaké zmeny, aby to bolo e, pochopiteľnejšie pre užívateľov, pretože to vnímame ako dôležitý test e, pre rôzny spôsob implementácie finančných prostriedkov a fondov. Takže sme to zjednodušili tým, že sme zredukovali stropy z hľadiska minimálneho, minimálnej, e, minimálnych verejných investícií a my sme podporili členské štáty v pilotných projektoch, no tak sme navrhli, aby pre prvý spoločný akčný plán nebudú žiadne minimálne požiadavky, takže dá sa to urobiť na pomerne, pomerne malej škále. Zjednodušili sme požiadavky na obsah, nie treba osobitný riadiaci výbor pre akčný plán, ale dá sa e, využiť výbor e, na programové, e, neprogramov. Takže skutočne sme streamlinovali viaceré veci a myslíme a dúfame, že preto budú pravidlá atraktívnejšie a raz, keď tieto eh, zmeny začnú platiť, tak eh, dokážeme presvedčiť členské štáty, aby to otestovali ako pilotné projekty, pretože toto môže byť užitočný model, na ktorom môžeme budovať aj po roku 2020 a na to potrebujeme praktické skúsenosti. Hmm, takže to je prvá časť eh, o znižovanie administratívnej záťaže. No a teraz by som rád povedal niečo k zlepšovaniu synergických efektov. A opätovne viem, že tento výbor sa na to veľmi zameriava a zaoberali sme sa tým u viacerých eh, vlastne Horizon 2020 a tak ďalej. Jeden z nových elementov je FC, ten začal existovať pred rokom a jeden, e, jedna z vecí, ktorá bola zdôraznená, je potreba zaistiť vysokú mieru komplementarity medzi európskym európskymi štruktúrnymi investičnými fondami a týmto novým nástrojom, ktorý riadi EIB. No a keďže my sme o tom nevedeli, nedokázali sme to e, nedokázali sme tam zabudovať elementy, ktoré by Dobre, spájali tieto dva nástroje. Je to možné, vydali sme brožuru o tom, ako by sa to dalo, ale tu je jasné, jasná vola, aby to bolo zjednodušené a uľahčené. A chvíľu vysvetlím prístup, ako to dosiahnuť. No a potom sme doladili tie ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že rovnaké operácie sa môžu financovať z viacerých rôznych zdrojov. A to je jeden zo spôsobov, ktoré umožňujú prostriedkom ISI e spolupracovať s programom Horizon 2020, pretože operácia môže získavať financovanie z dvoch zdrojov, ale problém bol kvôli auditu výdavkov a my sme to povedali, že dá sa to urobiť na základe pro ráta. Takže dá sa povedať 70% operácie financovanie bude z programu e, regionálneho rozvoja a tých zvyšných 30 e, pôjde z iného programu alebo iného fondu, ako je napríklad Horizon 2020. Takže to je také doladenie na zjednodušenie e, vlastných operácií. Ja no, teraz prejdem k detailom o spájaní ESIFu a EFSI v našom návrhu vidíte, že existujú dve možnosti. A začnem klasickou možnosťou, kde riadiaci orgán chce využiť e, prostriedky e, z programu ESIF a spojiť ich e, s dostupnými investíciami z EFSI. Na základe diskusí z EIB, to je meno. A my navrhujeme, že v prípade, kde vznikne takáto kombinácia, tak to spustí žiadosť a uplatňovanie nových ustanovení v rámci nového dedikovaného článku, takže identifikuje sa to ako realizácia finančných nástrojov špec pomocou špecifických pravidiel, čo uľahčí existenciu tejto kombinácie medzi dvoma nástrojmi. No a na to, aby sme zaistili garancie na využívanie fondu ESIF, tak navrhujeme prach z hľadiska maximálnej participácie, pretože FC má mať takový efekt na súkromné zdroje a chceme zaistiť, aby v prípade použitia prostriedkov ESIF to bolo odôvodnené, oprávnené štruktúre finančného nástroja, takže existuje ustanovenie, že nemalo by to byť viac ako 25 celkového sumy pre záverečných príjemcov, koncových príjemcov. A ďalej existujú pravidlá na streamlining, čiže je to smerom e, jednej skupiny pravidel, kde budú spojené tieto dva nástroje. Bude jednoduchšie mať hodnotenie ex ante, zjednodušené výkazníctvo, umožňuje to 100% spolufinancovanie. Znamená to, že riadiaci orgán môže investičného manažera pre investičnú platformu, ktorú vytvoril nástroj FC, takže skutočne vytvára to jeden referenčný bod pre aplikovateľné pravidlá. Ďalej sme museli vyriešiť jednu ďalšiu otázku kvôli EFSI, pretože je to nový nástroj, ktorý v tom zmysle je hybridom medzi súkromným a verejným. Takže keď sa investuje normálnym spôsobom, tak je to ako, tak sa to pokladá za súkromné financovanie. Samozrejme, keď členský štáta používa fond ISI, tak je to verejná investícia. FC niekde medzi tým, pretože FC je súčasť európskeho rozpočtu, tak sa to považuje za verejný príspevok, ale pochádza to z EIB ako, rovnakým spôsobom ako iné investície, takže bola to taká taký problém s tým, ako sa s tým vysporiadať istých eh, vo finančných nástrojov, štruktúrálnych finančných nástrojov, keď je, eh, je potrebné rôzne zaobchádzanie pre rôznych investorov. A preto sme museli prepísať článok, ktorý sa tým zaoberá, tak, aby to bolo špecifické a jasné. A konkrétne to znamená, že momentálne je možné a objasňuje to detálne možnosť použiť fond ESIF ako pokrytie prvých strát, prvej straty štruktúre. Takže to je jedna z dôležitých možností. Ďalej rozšíriť implementáciu FC v Európskej únii a nezameriavať sa tak veľmi na tie regióny, kde úroveň rizika je jednoduchšia na realizáciu projektov. Takže a to je dôležitá zmena z hľadiska objasnenia a právnej istoty potrebnej na prilákanie investora. Takže to je prvá možnosť. Ďalej je to aj druhá možnosť, ktorá sa otvorila kvôli alebo vďaka novému článku vo finančnom nariadení článok 125, ktorý obsahuje dva elementy a hovorím o prvku, ktorý umožňuje členskému štátu využiť súčasť pridelených prostriedkov z fondu ESIF na, na navrátenie do rozpočtu EÚ za účelom zlepšenia e, kapacity značiť rizika, FC, a to je možnosť, opakujem, možnosť pre členské štáty požiadať o transfer z prostriedkou alokovaných z ESIF e, naspäť do európskeho rozpočtu, aby sa zvýšila miera financovania identifikovaná na podporu EFSI a tým e, sa zvýši investičná kapacita EIB. A samozrejme v tomto prípade tie prostriedky prevedené sú plne vyňaté z z rámca financovania ESIF a použijú sa, ako keby to bol súčasťou bežného programovacieho procesu bez bežného uplatňovania pravidel. No a na to, aby článok 125 fungoval v praxi, navrhli sme návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach a súbytný článok, ako by to fungovalo v členských štátoch, tak aby bolo možné zrealizovať programy a samozrejme, že to môže fungovať len pre prostriedky do budúcnosti. A objavili sa tu niektoré ďalšie zmeny v súvislosti s finančnými nástrojmi, čo by som vám rád vysvetlil. Ste si pamätáte, že v nariadení o spoločných spoločné ustanovenia bolo veľký blok na ustanovenia o finančných nástrojov na to, aby sme zaistili eh, jasné, jasné, jasné pravidlá na to, aby sme jasne definovali a zrealizovali zvýšené využitie finančných nástrojov. No a vidíme, že existuje potreba zjednodušiť niektoré z týchto ustanovení a umožniť viac flexibility, ako bolo zaistené. Prvý bod, ktorý je podstatnou zmenou, má vzťah ku výberu manažerov. Obvykle riadenie fondu je službou a týka sa teda verejného osporania a je potrebné urobiť celý proces e, tenderu. Existujúce výnimky sa týkajú EIB a EIAF pokiaľ ide o ustanovenia zmluvy. A to, čo teraz navrhujeme, je, že je možné členským štátom sa obraviť na Národnú banku, keď splňa určité podmienky. Je to na žiadosť určitých členských štátov a je to prvok, ktorý E, s ktorým prišla e, skupina na vysokej úrovni. Takže ide o zjednodušenie e, riadenia finančných nástrojov tým, že členským štátom umožníme prideliť priame kontrakty na riadenie fondov ich verejným bankám. No a ďalší prvok sa týka iniciatívy stredných malých podnikov. E, hovorili sme o tom v rokovacom procese, e, príprave nariadenia a stalo sa to ako veľmi naliehavá potreba pre uľahčenie života stredným malým podnikom. E, začínalo to dosť rozpačito, pomaly, a možno aj preto, že e, celá vec začala pomerne neskoro v celom procese. Ale Rozbehlo sa to a máme najmenej 5 členských štátov, ktoré využívajú túto iniciatívu stredných malých podnikov a ukazuje sa, že je to užitočné a je dobré predlžiť túto možnosť, aby sa to predlžilo až do konca obdobia. A teda je možné vykonávať tieto zmeny a aj pokiaľ ide o hodnotenia. Takže to je ďalší nástroj, ktorý majú členské štáty k dispozícii, aby poskytli podporu stredným malým podnikom. No a teraz niekoľko ďalších technických prvkov. To sú isté jemné otiene, vyladenie celého nástroja, aby sme zabezpečili operabilitu niektorých ustanovení. Ide o audit EIB e a IFI. E, tam navrhujeme odlišný proces, ktoré členské štáty umožňujú spoliehať sa na správy, ktoré prichádzajú od auditorov EIB, e aby sa nezdvojovali audity. Potom sme hovorili o finančných korekciách, teda bude len individuálne, e, e, teda ide o individuálne irregularity. No a potom e, do istej doby sme vôbec neuvažovali o negatívnom e, úroku, e, pretože to vôbec nebolo na stole, ale teraz o tom musíme uvažovať, takže musíme to umožniť. No a potom sme upravili aj isté veci, ktoré sa týkajú správ, aby sme predišli zdvojeniu. Takže všetky tie e, zmeny, ktoré sa týkajú e, nariadenia o spoločných ustanoveniach, tak tam sme sa veľmi významne dotkli tých finančných nástrojov. No a potom prejdem ku flexibilite. Je tu niekoľko prvkov, To nariadenia o spoločných ustanoveniach sme zavedli ustanovenie, ktoré by sa malo týkať všetkých fondov, malo by tam existovať možnosť e, e, používať ich na e, riešenie otázky migrácie a azylu. A dotýka sa to aj nariadenia EIDF. No a potom sme zlepšili proces e, tvorby partnerských e, dohôd, takže to sú živé dokumenty, ktoré sa musia aktualizovať pravidelne a boli tam isté prekážky v tom procese, takže to sme vyjasnili. No a potom tá stredná odrážka ide o ustanovenia e, v článku 125 finančného nariadenia Existuje možnosť pre členské štáty, aby vykonali transfer zdrojov z ESIF naspäť do rozpočtu EÚ, aby sa využívali v iných e, nástrojoch EÚ. Takže sme tam vytvorili ustanovenie aj pre e, nariadenie o spoločných ustanoveniach, aby to bolo možné. Takže je možné vlastne transferovať e, isté zdroje, ktoré nie je členský štát schopný využiť naspäť do rozpočtu EÚ a tie sa môžu využiť na podporu napríklad výskumu e, e, cez Horizon 2020. Tiež sme vykonali niekoľko zmien na e, nariadení ERDF, teda navrhli sme ich. Prvá sa dotýka toho, čo som už spomínal, aby sme mohli podporovať investície týkajúce sa migrantov a utečencov Takže je tam vlastne e, alokovaná, vyhradená investičná priorita pre ekonomickú integráciu migrantov a utečencov a toto ustanovenie vyjasňuje veci, ktoré sa týkajú využívania fondov, takže nie je to vylúčené, ale mm, vlastne vytvára to veľmi jasný rámec e, a odstráňuje právne, právnu neistotu Vytvorili sme indikátory, ktoré sa musia splniť, aby bolo možné využiť tieto zdroje týmto spôsobom. No a potom otázku, ktorú nanesli členské štáty, sme tiež riešili. Ide o podporu infraštruktúry v oblastiach e, kultúrnych a turistických e, investícií. Išlo o malé infraštruktúry. Viacerí hovorili o tom, že to bolo problematické a nebolo to jasné že to bolo veľmi reštriktívne, takže e, ten výraz small scale, malého rozsahu, malého rozmeru sme odstránili. No a potom sme vytvorili vyššiu flexibilitu, pokiaľ ide o ziskové operácie, kde sme vytvorili jasnú sadu pravidiel a zavedli sme tiež ďalšie prvky, ktoré umožnia členským štátom, aby e, prispôsobili vlastné e, paušálne e, e, sadzby, teda ak nemajú k dispozícii dáta, ale ak sú k dispozícii dáta, tak môžu vytvoriť paušálnu sadzbu. A zvýšili sme mieru výnimky, pokiaľ ide o potrebu odpočtov a Tiež sme e, e, e, riešili otázku rybolov. No a potom sme sa dotkli aj väčších projektov. Vytvorili sme novú ako novú stopu pre tieto väčšie projekty, aby komisia mohla spracovať veľmi zrychleným spôsobom ale e, boli tam isté odrazujúce prvky, ktoré členské štáty odrádzali o to, aby využívali tento zrychlený postup e, lebo nemohli zahrnúť e, požiadavky na platby až pokým komisia nerozhadla, takže tam sme navrhli, aby sa toto odstránilo, toto, tento neželaný odrazujúci prvok. No a potom ešte niekoľko ďalších zmien. E, kde vyjasňujeme viaceré body, ktoré vnímame ako obťažné, pokiaľ ide o e, definíciu fyzických osôb alebo definíciu makroregionálnej stratégie. Potom tiež, pokiaľ išlo o chápanie výrazu body, ako teda subjekt, organizácia. A takže to sú prakticky dôležité otázky, e, ktoré sa týkali e, uchovávania dokumentov, takže tam hovorím o elektrickom formáte. Mm, a tam boli pochybnosti o tom, či tá formulácia je dostatočne jasná, takže my sme ju vyjasnili. Potom technická pomoc, teda išlo o zvyšnú flexibilitu na využívanie technickej pomoci a sme stanovili aj stropy. Je, vyjasnili sme to, že pre programy ETC platia tie isté certifikujúce orgány, a tiež potom sme zmenili vlastne odkazy na informačné a komunikačné nariadenia. No a nariadenie ESF e, sa tiež upravilo, e, mohli sme to zjednodušiť, takže sme tam e, zavedli indikátory. No a na záver urobili sme zmeny aj pokiaľ išlo fond Solidarity, doteraz neexistoval rozpočet pre Fond Solidarity. E, bolo to len jednoduché číslo a vždycky, keď sa niekto obratil na Fond Solidarity, tak sa musel meniť rozpočet. Takže my navrhujeme, aby, sme ex, aby existoval nejaký čiastkový rozpočet ako e, teda e, ročná finančná alokácia, ktorú je možné mobilizovať to sa nedotkne postupu, pokiaľ ide o radu a parlamentu, e, ako orgánov, ktoré schvalujú e, tieto využitie týchto nástrojov. Takže tým sa dostávam na záver e, prehľadu zmien. Vidíte, že tam máme viacej podstatných zmien, niektoré sú viac jemným vyladením odborných otázok Chceme e, zjednodušiť e, regulačný rámec, ale to, čo je teraz dôležité, je, aby proces diskusí a rokovaní, teda legislatívny proces, viedol ku schváleniu týchto zmien tak rýchle a tak plynulé, ako je len možné, lebo cieľom je, aby to vstúplo do účinnosti už pre programy 2020 aby sme dosiahli potrebný účinok. Takže potrebujeme to dosiahnuť tak rýchle, ako je možné. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Ďakujem pekne, pán Martin. Ďakujem za podrobnú prezentáciu, ktorá ukazuje obsiahlosť tých navrhovaných zmien. Je veľmi ťažké hovoriť o nejakom jednotom zacielení e, týchto zmien. Takže, e, kolegovia, máte slovo, pani Krell. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán Martin, za e, vašu prezentáciu. Vnáša veľa svetla do tejto úvodnej diskusie Myslím, že to, čo ste prezentovali, môžem na prvé počutie len schváliť. Áno, prináša to zjednodušenie, zniženie e, byrokracie a samozrejme potrebujeme to uviezť čím skôr do praxe. Ale úprimne povedané, budem vždy znova hovoriť, že sa mi zdá zvláštne, že komisia prezentuje takýto postup ako omnibus postup, lebo samozrejme je tu prepojenie na finančné nariadenie, pokiaľ ide o rozpočet, ale to, čo sa navrhuje ako zmeny, hlboko zasahuje do celej látky koheznej politiky a zasahuje nie len v zmysle zjednodušenia, ale mení aj podstatu politiky. Nepochybujem o tom, že parlament vás bude podporovať v tých návrhoch, v tom, že e, zdroje z koheznej politiky by sa mali mať, dať použiť aj na migráciu a azyl, ale o tom nepochybujem. Ale ide o zásadné politické zmeny koheznej politiky a myslím, že náš výbor mm, by mal o tom rokovať spoloč, teda e, e, e, riadnym postupom spolurozhodovania. Uvediem príklad. Spomínam si dobre na veľmi e, zanitené debaty, v, keď išlo o Európsky regionálny fond. Ja som sa na tom podielal. Išlo o otázky, koľko zdrojov E, budeme venovať na kultúrne pamiatky. Bol to návrh komisie s podporou parlamentu. Bolo to veľmi jasné, že nechceme obrovské sumy peňazí venovať na múzea, ale že chceme tieto zdroje intenzívnejšie používať na iné projekty, na vytvorenie pracovných miest, na vytvorenie udržateľného hospodárskeho rozvoja. Parlament môže mať samozrejme iný názor. E, e, ja nechcem predbiehať naše rozhodnutia, ale toto je rozhodnutie, ktoré musíme pripraviť tu v tomto výbore. A je potrebné E, rokovať s členskými štátmi formou trilógu. Takže pri tomto postupe ale postupe Omnibus túto možnosť nevidím. A myslím, že dnes ešte o tom budeme hovoriť na zasadnutí koordinátorov, takže pre nás je nemysliteľné, aby sme tu pod nálepkou e, rozpočtového výboru a výboru pre kontrolu rozpočtu sa tvárili, že všetko je tak úzko vzájomne prepojené, že to musí ísť touto cestou. Lebo nie je zabezpečené, že v trilógoch ministri prostredníctvom svojich odborných výborov nebudú e, rokovať iným spôsobom. A ja si tiež nemyslím, že by to viedlo ku spomaleniu celého postupu. Ja si myslím, že výbor Regi vždy znova preukázal, že keď ide o to, keď na to príde, dokážeme pracovať veľmi efektívne, efektívne rokovať. A ja si myslím, že to je dobrý predpoklad na to, aby sme všetky rokovania absolvovali urýchlenie. A teda e, tento prístup omnibus je pre mňa zložitý, lebo keď niektorý výbor to začne blokovať, tak potom sa e, celý postup zablokuje. Mm, e, teda áno, ak je to len v odborných výboroch, môže sa to spomaliť, ale nebudú všetci naraz blokovaní. Takže ja si myslím, že by sme mali dospieť spoločnému E, rozhodnutí, pokiaľ ide o postup, lebo tu sú dôležité veci, ktoré chceme podporiť e, v tomto návrhu. A to, na čo sa chcem bližšie pozrieť, je, ja položím vám túto otázku, ktorá je možno, že bez dostatku ústy, ale nepáči sa mi, že kohezná politika bude vlastne e, organizovať financiu Junckerovho plánu, lebo pre nás v parlamente e, je tu teda ten názor, že e, tu ide vlastne o akýsi pákový efekt od 1 do 17 pre financovanie tohto plánu a teda ide o privátne zdroje. Teda ak by tu mali prísť nejaké privátne zdroje, tak vlastne Európska investičná banka a teda ak sa má Európska investičná banka podiela na tomto, tak to nie je ten prístup, ktorý sme mali na mysli na začiatku. Takže chcem sa vás pýtať, či vlastne pripravujete túto cestu, alebo ide o nejaké ďalšie dodatočné synergické efekty, ktoré ja teraz nevidím. Ďakujem. Thank you very much. The next... Ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu otázku položí pán Novakov. Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem povedať, že som veľmi rád, lebo pred rokom presne parlament prijal uznesenie o zjednodušení. A som rád, že presne o rok už tu máme konkrétny návrh s konkrétnymi krokmi. Hoci a som si istý, že zástupca komisie si je vedomý toho, že tento návrh otvára množstvo otázok. No a tá prvá, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je táto otázka. Viete, ako sa bude organizovať priebeh práce, vrátanie práce v rade? Dotýka sa to viac než 15 e, e, nariadení a článkov. Je to dosť veľká pracovná záťaž, ktorá nás čaká. No a mohla by komisia odporúčiť rozdeliť tento návrh na rôzne sekcie, aby sme mohli pracovať odborne. Lebo sú tu isté zmeny, ktoré nemajú priamy vzťah ku hlavnej téme, pokiaľ ide o regionálny rozvoj alebo rôzne fondy. A tu sa pripájam k pani Krejo. To je napríklad téma utečencov. Mali by sme veľmi jasne hovoriť o tom, kedy, ako, aké postupy budú riešiť túto tému. A ak budeme kohezné zdroje používať na tento cieľ, musí to byť transparentné e, vo vzťahu k občanom. No a napokon, čo je, ak, teda, aký je časový horizont tohto projektu, teda aké máte očakávania? Možno, že je pričas e, hovoriť o konkrétnych lehotách, alebo bolo by dobré, keby sme mali istú perspektívu, kedy očakávate, že táto práca skončí. No a máme ešte aj ďalšie mm, poznámky, návrhy. Viem, že zjednodušenie je veľmi zložitá téma. Najmä vo vzťahu viacerých inštitúcií. Teda skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenie má 12 slovný názov, teda už len teda ten orgán, ktorý má vlastne dosiahnuť zjednodušenie, má zložitý názov na tri riadky. Takže to naznačuje, aké zložité je zjednodušovanie. Myslíte, že e, by sa dala vytvoriť tá hierarchia oblasti zjednodušenia? Teda pokiaľ ide o príjemcov, E, e, pokiaľ ide o rizikových príjemcov, tá jedna hlavná záťaž pre príjemcov je audit. A ak, ak založíme audit na rizikách, tak príjemcovia, ktorí majú dobrú výkonnosť, tak tých by sme mohli auditovať menej. A tí, ktorí sú viac rizikoví, alebo robia chyby, nechcem povedať, že teda podvody, ale tých by bolo treba potom monitorovať viac. To by bolo užitočné a pomohlo by to znížiť záťaž na príjemcov. No a posledná vec. Hovoríme o zjednodušení a zmenu právneho rámca vo viacerých témach. Ale to, o čo mi ide, je akási mapa, cestová mapa, ako sa tieto zmeny budú implementovať v členských štátoch. Hovoríme teraz o tom, že príjmeme tieto zmeny skôr alebo neskôr, ale musíme si potom predstaviť, ako ich budeme implementovať v členských štátoch. Je dôležité, ako sa dotknú príjemcov a života ľudí. Ďakujem. Thank you, Madame Maletic. The floor is yours. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za vašu prezentáciu k navrhovaným zmenám. Myslím, že sú viac než výchané, mám vítané. A našim cieľom je zrychlená implementácia eh, týchto fondov v našich krajinách a aby sme ju urýchlili, je potrebné pravidlá zjednodušiť. Ale mojou Obavou, obavou je, že so všetkými týmito zmenami pravidiel sa nám naozaj podarí e, implementáciu zrýchliť. A čo Európska komisia bude robiť, e, aby tieto pravidlá boli ľahšie implementovateľné? Budete už spolupracovať s členskými štátmi za účelom podpory implementácie Páčia sa mi tie zjednodušené e, možnosti nákladov, že to bude povinné, to je naozaj vynikajúce, ale keď sa pozrieme na to, e, čo sa v členských štátoch udialo doteraz, mnohé si túto zjednodušenú možnosť nezvolili. Aké sú dôvody? A ak by sa boli e, na túto alternatívu e, zjednodu e, tu sústreďovali, hovoria, že by mali problémy s kontrolami a tak ďalej, sa teda neorientuje, pri, neorientuje podľa výsledkov, ale podľa vstupov. To je neakceptovateľné, treba toto celé zmeniť, zlepšiť, aby sa tie navrhované zmeny dali ľahšie aplikovať. A potom, pokiaľ ide o synergie, E, Nedelo to ako kombinovať jednotlivé fondy, ale mali sme viacero aj, par, aj vypočutí tu v Európskom parlamente na tému synergií, obzvlášť pokiaľ ide o Horizont 2020 a FC a členské štáty často zdôrazňujú, že majú problém s odlišnými pravidlami. Napríklad v Horizonte sú iné pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci, ale aj e, auditu v porovnaní s EFSI a preto e, zlučovanie týchto fondov nie je také jednoduché. Vo vašej prezentácii ste to tiež spomenuli, ale chcem sa spýtať, ako zamýšľate toto vyriešiť, aby všetky tieto nové pravidla sa naozaj dali ľahšie implementovať, e, pretože cieľom je naozaj lepšia implementácia v praxi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má pani Damato. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem generálnemu rediteľovi za to, že nám predstavil prácu eh, komisie, ale chcela by som vás poprosiť o eh, dodatočné vyjasnenia, obzvlášť pokiaľ ide o synergiu medzi EFSI a EZIF. Máme veľmi veľa e, neistôt. E, vyjadrili sme ich už aj pokiaľ ide o pridanú hodnotu UFC a jeho výsledky. E, tie mm, čísla vychádzajú z, nie záruk výsledkov, ale iba z odhadov. Takže my chápeme, že po Common Provision Regulation vzniklo FC, ale nie je také jednoduché zabezpečiť synergie a e, pre e, politiku súdržnosti e, nie sú podľa vás nebezpečné návrhy, ktoré predpokladajú komplementaritu s fondom EFSI. A pričom tu všetci hovoria, že tomuto fondu chýba transparentnosť, napríklad pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré projekty podporiť, alebo čísla, ktoré boli pridenané k jednotlivým projektom a podobne. No a mám potom ešte otázku, čo by e, znamenala špecifická investičná priorita, e, pokiaľ ide o migrantov a utečencov. Vy hovoríte, že to má zjednodušiť programovanie opatrení, ktoré e, cieľia na migrantov a utečencov nechcem pôsobiť necitlivo. Ja prichádzam aj z krajiny, ktorá je veľmi zasiahnutá problematikou migrácie a naozaj veľmi e, sa o nich stará, ale keď si zoberieme napríklad Južné Taliansko alebo Grécko, kde i sú naozaj vysoké počty týchto e, ľudí a snažia sa čo najviac využiť politiku súdržnosti, aby vyšli z krízy, ak by sme im mali odňať e, prostriedky z politiky súdržnosti, na to, aby, aby už oni ich nemohli používať na to, čo nie je problémom týchto regiónov, ale naozaj problémom celej Európy, to je naozaj ohrozením eh, hospodárstva týchto regiónov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa ešte niekto ďalší eh, hlásil do diskusie. Eh, tak, pán Martin, nadišiel čas vašich odpovedí. Ďakujem veľmi pekne za všetky pertinentné otázky. Ja sa budem snažiť na ne odpovedať. Začnem e, s tými inštitucionálnejšími, prečo sa to sformulovalo ako jeden balíček a aké sú toho dôsledky. Súvisí to s tým, že komisia to prezentuje ako e, súčasť svojich návrhov k strednodobému preskúmaniu. Vysvetľujeme to aj v oznámení aké, aký je, eh, je ten zámer za tým, čo k tomu viedlo. Jedno z rizí, ktoré tu niekedy máme, je, že prebiehajú oddelené diskusie na rôznych výboroch parlamentu, v rôznych eh, častiach rady alebo aj komisie o rôznych fondoch a častiach rozpočtu. A to niekedy, respektíve to je jeden z dôvodov, prečo vidíme, že to nie je veľmi dobre prepojené. Hovoríme tu o synergii, o skutočnosti, že tu máme odlišné pravidlá pre Horizont 2020 a EZIF a je, môžete to vidieť aj v mnohých iných oblastiach. A dôvod e, za tým je, že každý pracuje v tej svojej oblasti, čo je pochopiteľné. Komisia sa snaží koordinovať, ale napokon na tej technickej e, e, úrovni všetko spadá pod konkrétnych generálnych riaditeľov. My vypracovávame náš návrh a tá koordinácia nie je tak dobrá, ako by mohla byť, aby sme tu mali čo najharmonizovanejší prístup. Takže e, treba mať na pamäti aj toto, že čo e, sa snaží urobiť komisia je robiť krok e, smerom k harmonizovanejšiemu prístupu a to viedlo k mnohým navrhovaným zmluva, zmenám vo finančnom nariadení aj v sektorálnych pravidlách. Takže to je niečo, čo by sme mali zohľadňovať. Tie skutočné E, prínosy koherentného, konzistentného e, rámca medzi jednotlivými fondmi. To určite predstavuje jedno z zlepšení, pretože e, príjimateľ sa až tak veľmi nezaujíma o to, z ktorej obálky k nemu prichádzajú tieto peniaze, chce jednoducho mať len jednoduché účtovné postupy, a jednoduché e, vlastne spravovanie toho, ako príjma to financie. Samozrejme, niektoré zmeny sú pomerne technické a bude potrebné zmobilizovať technickú expertízu e, na ich preskúmanie a preto tento výbor bez pochyby bude zohrávať kľúčovú úlohu pri preskúmavaní týchto ustanovením pretože treba eh, tu naozaj do hĺbky poznať existujúce pravidlá, rovnako tak aj navrhované zmeny. A samozrejme je na parlamente, ako napokon rozhodnúť, eh, ako eh, zabezpečiť tú správnu vyváženosť. Ešte by som sa chcel vyjadriť k ESIF a EFSI. K tomu zaznelo pár otázok. E, tu je dôležité pripomenúť, keď hovoríme o Junckerovom pláne alebo investičnom pláne pre Európu, politika súdržnosti tam už e, má svoju úlohu, špecificky sa na ňu odkazuje ako na jeden z nástrojov financovania na podporu e, rozvoja, investícií, rastu, zamestnanosti a posolstvo vo znamení e, tu bolo, že by sme sa mali snažiť e, fondy urobiť také efektívne, ako je to možné. Jeden zo spôsobov by bolo viac využívať finančné nástroje. No a potom tu máme nový FC ako výsledok investičného plánu, možnosť, ako e, podporať investície, rasta, zamestnanosť. A cieľom Ciele sa tu mm, dosť prelínajú, ciele FC a ESIF. Takže dáva zmysel, aby spôsob, ako tieto nástroje sa využívajú, bol tiež čo najviac komplementárny, aby sa doplňovali e, do najväčšej možnej miery. A už tu vidíme určité konkrétne príklady, ktoré sú určite veľmi prínosné na úrovni individuálnych infraštruktúrnych projektov, kde vidíte, že je možné určité e, projekty e, zrealizované na, e, vďaka teda investícií EFSI a potom zmobilizovať súkromné zdroje pomocou ESIF financií mm, aj napríklad formou finančných nástrojov a z toho a vidíme aj, čo robí pre malé stredné podniky ESI, v tým, že kombinuje eh, financie z ESIFu aj napríklad z eh, Horizontu. Takže určite z nášho pohľadu eh, dáva zmysel venovať sa všetkým možným spôsobom, ako skombinovávať do najväčšej možnej miery rôzne zdroje. A tiež treba zabezpečiť, aby FC bol prínosom nielen pre tie rozvinutejšie krajiny, bohatšie regióny, ale aj tie menej rozvinuté a chudobnejšie. A určite je ťažšie e, zabezpečiť väčší pákový efekt zo strany súkromných financií, tam, kde je riziko vyššie a ako to skompenzovať, je, vykompenzovať, to je, tu je dobre využiť e, SIF na zníženie týchto rizik a urobiť projekty atraktívnejšie pre e, súkromné financovanie zo súkromnej sféry. A preto e, máme záujem e, e, vlastne o, o takéto zmeny. Samozrejme, navrhujeme tam aj určité zábezpeky, stropy, ktoré spomíname, ale toto všetko nakoniec sa dá zrealizovať iba so súhlasom spravujúceho orgánu, ktorý, ktorý vlastne riadi daný program. Takže toto e, skombinovanie bude možné iba, ak ten manažujúci e, orgán si bude tiež myslieť, že je dobrý nápad tieto fondy e, skombinovať. A teda odobrí navrhovanú stratégiu. Takže investičná priorita sústredia, sústredia sa, sa na migráciu a utečencov, nie, že by ste nemohli eh, používať EADF prostriedky, môžete používať aj sociálny fond eh, a podobne, pretože tam sa, eh, tam sa spomína sociálna integrácia ako jeden z cieľov. To už zaznelo z komisie pred viacerými mesiacmi. Treba čo najviac využívať prostriedky EADF, kde to dáva zmysel aby sa podporili investície, ktoré by pomohli riešiť výzvy vyplývajúce z migrácie. Čo chceme urobiť s touto investičnou prioritou je, mm, že chceme vytvoriť jasnejší základ pre toto. Pretože keď interpretujete existujúce ustanovenia, vyplývajú tu, vystávajú tu určité e, pochybnosti, či to, čo robíte, je dostatočne pokrývané daným ustanovením alebo nie. Takže z toho vyplývajú riziká a my sme chceli zabezpečiť e, väčšiu jasnosť. Takže toto je ten dôvod. No a potom pre, e, e, to naďalej ostane na spravujúcom e, orgáne rozhodnúť sa, či chce touto cestou ísť a či sú to vhodné zdroje na financovanie týchto víziev. Ale v každom prípade si myslíme, že toto poskytuje dobrý rámec pre ich rozhodovanie. No a pokiaľ ide o odstránenie infraštruktúry, menších eh, rozmerov. Nechceme eh, to úplne otvoriť, aby sa to dalo využívať eh, na čokoľvek. Podporujeme investície do kultúrnych pamiatok, len tak musí to byť prepojenie s regiónom, s ponúkaním pracovných príležitostí, a v prípade turizmu určite tomu tak je, že e, súčasťou e, balíčka pre ekonomický rozvoj regiónu môže byť aj podpora určitých e, kultúrnych budov, pamiatok. A v tomto rámci to už teraz je možné a teda dá sa, dá sa podporiť niečo na, v takejto malej škále. No a potom pokiaľ ide o vytváranie synergií, ako zabezpečíme, e, že zjednodušené náklady budú naozaj fungovať v e, praxi. Sú tu určité limity pre synergie, štátna pomoc je tým, čím je. E, nezmeníme esenciálne parametre pravidel pre štátnu pomoc, tie vplývajú na SIF eh, fondy, vnímame ich ako verejné zdroje a eh, nemajú vplyv na priame eh, výdavky v rámci horizontu a v iných oblastiach. Môžeme o tom diskutovať pre obdobie po roku 2020, ale toto sa momentálne nedá zmeniť. To, čo sme sa chceli, uro- to, čo sme chceli urobiť, je sústrediť sme sa na určité konkrétne body, napríklad E, excelentnosť, e, e, označenie excelentnosti, tam máme jasnú interpretáciu teraz, čo zjednodušuje rozhodovanie ohľadom štátnej pomoci pre operácie, ktoré boli uznané, že splňajú kritéria Horizontu 2020 tak e, a podobne to máme aj v prípade e, financií, ktoré e, členské štáty dávajú do finančných nástrojov EÚ. Takže takto sme sa tomu venovali. A ako podnetiť členské štáty, aby tieto zjednodušené náklady viac využívali, súhlasím s tým, chceme to robiť viac. Využíva sa to teraz viac pre sociálne fondy, než pre fond e, regionálneho rozvoja. Treba sa tomu venovať. Určite je to našim zámerom. Ako náhle tieto ustanovenia sa príjmú, určite e, českým štátom ponúkneme e, veľa usmernenia a podpory Treba zabezpečiť eh, aj pedagogickú eh, činnosť s auditormi, aby eh, nemuseli vlastne úplne meniť svoje postupy. No a napokon zaujímavá vec zaznela k rizikám v súvislosti s auditom, či by nebolo zjednodušením, keby sme sa viac snažili cie, byť, byť cieľenejší, pokiaľ ide o príjimateľov. Máme, máte tu e, rôzne úrovne auditov aj na úrovni teda manažujúcej, e, manažujúcich orgánov, tie by sa mali orientovať podľa rizík. Pri svojej práci nemali by veľmi veľa e, času strácať návštevami príjemcov, kde je nízke riziko, ale audit má zabezpečovať fungovanie systému, nie individuálnych operácií príjimateľov, ale či systém funguje, ako funguje. Takže to, čo máme v nariadení, je systém, ktorý umožňuje eh, eh, nejakému auditovému orgánu eh, pomocou limitovaného počtu operácií sa to dopracovať k nejakým štatistickým vzorkám. Takže nemôžete vylúčiť určité operácie, pretože potrebujete dostať tú štatistickú populáciu, ale, treba ma, ale je to napokon veľmi redukovaný počet. No a napokon, teraz k tomu časovému horizontu, ako som povedal úvodom, rýchlosť je tu veľmi podstatná. Určite si dávame e, za cieľ, aby tieto zmeny sa prijali e, do polovice budúceho roka to je niečo, čo by malo byť záujmom eh, všetkých inštitúcií a preto by mali navzájom spolupracovať do najväčšej možnej miery, aby sme tu zabezpečili eh, najväčší možný eh, prospech pre programy v aktuálnom programovom období. Ďakujem pekne, pán Martin. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Objasnili ste veľa vecí pred zasadnutím koordinátorov aj do našej budúcej práce. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za prezentáciu a za účasť na zasadnutí výboru Regi. No a týmto končí verejná časť nášho zasadnutia a chcela by som povedať, aby všetci aj členovia výboru, ktorí nie sú koordinátori, opustili miestnosť a my budeme pokračovať so zasadnutím koordinátorov. Ďakujem pekne.